Socialisti a demokrati predložili návrh, aby pani Miriam Dali bola povolaná do výboru pre petície. Nevidím, že by niekto mal pripomienky alebo námietky, takže môžem pani poslankyni zagratulovať. Stala sa členkou tohto výboru. Chcem vás ešte informovať, že ďalší bod na programe rokovania sú jednominútové